Va bene. Raporto PAC. A, takže najprv správa PAC. Kompromisný návrh 6 k e, bodu 1, kto je za. Proti. Prijatý. Kompromis 7 to je za sedmičku? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh. E, kompromisný návrh 8 za, proti? Prijatý. Hlasujeme za 69 za, proti? Prijatý. Máte, chcete to preveriť? Dobre, nech sa páči. Elektronické preverenie hlasovania, e, hlasovania o 69. Hlasuje sa. Takže hlasuje sa. Koniec hlasovania. Allora ricominciamo. Tak ešte raz. Ešte raz Dakapo, 69. Hlasuje sa. Hlasuje sa o odseku 69. Koniec hlasovania. 34 za, 16 proti, prijatý. Teraz 70 oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zamieta sa. Druhá časť za, proti, prijatý. 70 za, 71, pardon, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 72 bola stiahnutá, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 47, e, pardon, 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 75 za, proti, prijatý. 76 sa stiahuje, 77 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 79 za, proti, prijatý, 80 za, proti, prijatý. Potom e, oddelené hlasovanie číslo 81. Prvá časť za, proti, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 85. Za, proti, 85 za, proti, zamietnutý, 86 za, prepačte, rečník sa opravuje. Takže 86 odpadáva a prejdeme k 88. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 89 za. Proti. Zamietnutý. 90 za. Proti. Prijatý. 91 za. Proti. Prijatý. Teraz kompromisný návrh 9 za. Proti. Prijatý. 10 za, proti, zdržali sa prijatí 102 za, proti, zamietnutý kompromisný návrh 11 za, proti, prijatý 107 za, proti, prijatý 108 za, proti, zamietnutý 109 za, proti, prijatý 110 za, pr- proti, ja by som povedal, že je to prijaté. Dobre. E, ústny pozmeňovací návrh 3 za, proti, prijatý 115 za, nie, nemusíme o tom hlasovať, lebo trojka bola prijatá, čiže 117. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 118 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 12. Kto je proti? Prijatý. Kompromisný návrh 13 za. Takže kompromisný návrh 13 za, proti, prijatý. 125 za, proti, prijatý, 126 za, proti, prijatý, 127 za, proti. To by som rád elektronicky preveril, nie som si istý, čiže elektronické hlasovanie k 127. Nech sa páči, zahajujem hlasovanie. Konec hlasovania. 30 za, 24 proti, je to prijaté. Prejdeme k 128, kto je za, proti, prijatý. 129 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 14 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 15 za, proti, prijatý. 140 za, proti, prijatý. Kompromis 16 za, proti, prijatý. Kompromis 17 za, proti, prijatý. 160 za, proti, prijatý. Hlasujeme o kompromise 18 za, proti, prijatý. Teraz kompromis 19 za, proti, prijatý, pozmeňovací návrh 169 za, proti, zamietnutý, 170 za, proti, prijatý. ...173 za, proti, zamietnutý, kompromis 20 za, proti, prijatý, 174, pardon, 176 za, proti, prijatý, 178 za, proti, zamietnutý, 179 za, proti, prijatý, kompromis 21 za, proti, prijatý, prejdeme 181 za, proti, zamietnutý 183 za, proti, prijatý 182 za, proti, prijatý 174 za, proti, prijatý 186 185 nemusíme hlasovať, čiže 186, kto je za, proti, prijatý. 187 za, proti, prijatý. 188 za, proti, zamietnutý. 189 za, proti, prijatý. 190. Oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zamietnutý. Druhá časť za, proti, Chcete to preskúmať, prvú časť? 190. Dobre, takže ideme to preveriť. Preveríme prvú časť 190 elektronicky. Nech sa páči, môžete hlasovať. Koniec hlasovania. 25 za, 29 proti. Plus 2 proti. Zamietnuté zamietnutá. Druhá časť 190, kto je za, proti, zamietnutá. 191 za, proti, zamietnutá. Kompromis 1. A teraz sa dostávame k úvodným ustanoveniam. Kto je za, proti, prijatý. na vrite sa, kto je za, proti, zamietnutý. 11 za, proti, prijatý. Kompromis 2 za, proti, prijatý. Teraz 18 eh, za, proti, prijatý. 19 za, proti, prijatý. 20 za, proti, zamietnutý. 21 za, proti zamietnutý 22 za, proti zamietnutý 23 za, proti prijatý 25 25 za, proti prijatý. Excuse me, um, recital B, amendment 12. Prepačte, uh, B12, uh, iba časť 2 odpadáva. Uh, o časti 1 musíme hlasovať. Dobre. Takže e, hlasuje sa o 12. o prvej časti. Čiže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 12, prvá časť. Kto je za? Proti? Zamieta sa. A tým prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 25. Ten sme práve prijali. A pokračujeme 26. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 27, e, dru, oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zamietnutá, druhá časť za, proti, za, prijatý. 28 za, proti, prijatý. 29 za, proti, prijatý. 30. Prvá časť za, proti. To nebolo celkom jasné. Takže budeme ešte raz hlasovať elektronicky o prvej časti. Čiže pozmeňovací návrh 30, prvá časť, prebieha elektronické hlasovanie. Zahajujem. Koniec hlasovania. Máme 22 za a 33 proti. Druhá časť, kto je za, proti, prijatá. 31 za, proti, zamietnutý. 32 za, proti, zamietnutý. 33 za, proti, prijatý, 34 za, proti, zamietnutý, 35 za, Tridsaťpäť za. Aha, to bolo stiahnuté, nevidím to v texte. V poriadku. Ústny pozmeňovací návrh je ten, kto je za, proti, prijatý. 36 je už vlastne odpadáva. 37, kto je za, proti, zamietnutý. 38 za, proti, zamietnutý. 39 za, proti, zamietnutý. 40 za, proti, prijatý 41 za, proti, prijatý 42 za, proti, prijatý 43 za, proti, prijatý kompromis 3 za, proti, prijatý, e, prejdeme 55 za, proti, zamietnutý, ale preskúmame to 45 e, elektronicky, takže 45 e, hlasovanie prebieha. Dohlasovalo sa 26 proti plus 1 plus 1 a 29 plus 2, čiže je to prijaté. 45 prijatý, eh, ústny pozmaňovací návrh 2, kto je za. Ďakujem, pán predseda, za politickú skupinu SD by som chcela eh, k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu 2 návrhnú text by mal byť e, pozmenený. Viaceré členské štáty e, SA ešte stále neratifikovali a integračný proces krajiny sa tým oddialil. Tieto členské štáty by mali bezodkladne e, zabezpečiť ratifikáciu. Pani spravodajkyňa, keby to bola moja krajina, tak by som to aj ja chcela. Tí, tie, ktoré, ktoré to neurobili, by sme mali pomenovať, by sme mali Mm, označiť. Požiadam kolegov, aby hlasovali proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu a e, prijaté návrh tak, ako je, pretože e, ukazuje na e, krajiny, teda pomenúva tých dotyčných. Ďakujem. Môj ústny ozmeňovací návrh má ostať tak, ako je. Dobre, budeme hlasovať o úzno pozmeňovacom návrhu 2 v pozmenenej forme. Kto je za? Proti? Prijatý? Teraz prejdeme 48. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 49 za? Proti? Prijatý. 50 za? proti, prijatý. Kompromis 4 za, proti, prijatý. Kompromis 5 za, proti, prijatý. 54 za, proti, prijatý. Ak súhlasíte, unblock by som Prvé tri citácie za, proti, prijatý, prijaté. Číslo 4 za, proti, zamietnutý. 5 bola stiahnutá a tým e, sme sa dostali k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky hlasovanie prebieha. Zahajujem hlasovanie. Koniec hlasovania. 48 za 5 proti. Plus 2, čiže vlastne 50. Gratulujem pani spravodajkyňa. Bene. Uh, abbiamo un'altra votazione. Eh, Teraz ide ešte ďalšie hlasovanie. Um, nástroj financovania e, na podporu demokracie a ľudských práv a tak ďalej. Pozmeňovacie návrhy 1, 2, 3. Budeme hlasovať unblock. Kto je za? E, proti prijatý Peťka sa stiahuje, takže hlasujeme 9. Za, proti, prijatý Peťka sa stiahla. 10 za, proti, prijatý 7 za, proti, zamietnutý. 8 a 6 stiahnuté, 6 kto je za, proti, prijatý. 12 za, proti, prijatý. 13 za, proti, prijatý. Elektronické hlasovanie o takto pozmenenej správe. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania 45 plus 2 za 1 proti. V každom prípade je to prijaté. Teraz e, legislatívne uznesenie hlasuje sa elektronicky. Niektorí ešte nehlasovali. Dúfam, že ste vložili kartu hlasovaciu. Takže koniec hlasovania. 46 plus 2 za, 48, 1 e, proti, 4 sa zdržali. Gratulujem pani spravodajkyni, je to prijaté. Teraz e, stanovisko o Pakistane. Len jedna zmena za, proti, zamietnutá. Dobre, preskúmame to. Uno. Aperta la votazione. Elektronické hlasovanie o jednom jedinom pozmeňovacom návrhu číslo 1. Otváram hlasovanie. E, uzatváram, ukončujem hlasovanie. Uh, e, 32 za 20 proti. Um, ehm, príjma sa. Ešte jedno elektronické hlasovanie. A otváram hlasovanie. Votate, votate. Ancora mancano una ventina di... Nech sa páči, hlasujte. Ešte 20 hlasov chýba. Cato la scheda inserita e non vota. Eh? 54 schede, 48 e votanti. Čiže na 48 z 54, ktorí hlasovali. Takže 38 plus 2 za, 10 proti. Takže blahoželáme spravodajcovi to sprijaté. Teraz máme technickú prestávku 5 minút. Onorevole vuole intervenire. Prego. Je vous remercie, monsieur le Pani Kilniso, chceli ste niečo povedať? E, ďakujem, pán predseda. Ja som chcela len povedať, že som sklamaná rozhodnutím, pretože sme ne e, dokončili, spravili postup, pretože aj Libes e, chce vyjadriť svoje stanovisko. Ja si myslím, že my ako parlamentári máme tu možnosť naozaj niečo zmeniť. Toto bola historická možnosť. E, mnohé mimovládne organizácie, ktoré bojujú o ľudské práva, e, privítajú toto hlasovanie a pripomínam všetkým tým, ktorí hlasovali tak, ako hlasovali, že pani Ashton bude mať e, meno pridružené s textom, ktorý e, sa málo venuje ľudským právam. Ďakujem pekne, takže po tomto poznámke máme 5 minútovú prestávku. Dell'aula. Si spostano le scene. Si spostano le scene, cambio. e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto, possiamo Poprosil by som, aby ste zaujali svoje miesta už. Bolo by dobre, keby sme pokračovali ďalej v našom ďalšom bode programu výmena názorov k Palestíne po vojenskom zásahu izraelskej armády proti humanitárnemu konvoju, pričom vyšlo k usmrteniu viacerých humanitárnych aktivistov. Prejdeme k výmene názorov. A musím vám povedať, že na osobitnú požiadavku predsedu Výboru pre politickú bezpečnosť budeme to mať rozdelené do dvoch rôznych rozpráv. Jednak s vyslancom Kurilom a um, pánom Ariasom. Takže prosím vás pekne, rešpektujte tento postup, na ktorom sme sa dohodli. To znamená, že v prvej fáze si vypočujeme to, čo má pán Fernández Ares nám povedať, čo by nám chcel povedať. On E, nám uvedie na svoje stanovisko k pozícii EÚ. Potom budeme mať novú rozpravu. A potom bude mať slovo pán veľvyslanec Kuril a budete môcť položiť otázky jemu. Ja už tomu nemám čo dodať. Takže dajme slovo osobám, ktorí majú za našim hosťom. Takže pán Fernández Arios, nech sa páči. Potom budete mať možnosť položiť otázky. Passet. Um, ehm, la ringrazio, signor Presidente. Um, Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste ma pozvali tuto do výboru AFET, aby som vysvetlil, čo robí Európska únia po incidente, ku ktorému došlo včera v skorných ranných hodinách. Ako ste spomínali, e, sa humanitárna loď e, pokúšala priblížiť k pásmu Gazy. Pre všetkým by som chcela povedať, že ja som tu dnes e, mene vysokej zástupkyne, e, vysokej predstaviteľky a ja som takisto predseda PS, PSC a my sme sa tejto otázke včera venovali. E, povedal by som najprv niekoľko slov o o tom, aká bola okamžitá reakcia na tento incident, ako EÚ reagovala. Catherine Ashton len niekoľko hodín po incidente e, sa skontaktovala s jednotlivými zúčastnenými stranami, spojila sa s zahraničných veci Libevanom. Dnes ráno sa rozprávala s premiérom Pajadom palestinskej samozpráve, takisto sa spojila s izraelským veľvyslancom, ktorému ktoré jej volal eh, je, šéf jej kabinetu, taktiež včera. A eh, ona eh, vyzvala PSC, aby okamžite zasadalo, aby sa pripravila deklarácia, vyhlásenie, teda, ktoré by mohlo z, zhromaždiť eh, jednotlivé prvky stanoviska EÚ k tomu, čo sa udialo. Bola to rýchla reakcia a vysoká predstaviteľka podporila EÚ, aby EÚ mala spoločné stanovisko. Na tom sme pracovali vlastne včera na PSC. My sme odovzdaný text tohto vyhlásenia vám. Aj tuto v miestnosti ste si ho mnohí z vás možno, že už aj pozreli, ale mm, ide predovšetkým o to, že my v tomto texte vyjadrujeme, že e, ľutujeme tragickú stratu e, na ľudských životoch a vyjadrujeme úplnú sústrasť e, príbuzným obetí. Odsudzujeme použitie násilia, ktoré viedlo k takému vysokému počtu obetí a voláme po okamžitom nestradnom preskúmaní e, v udalosti a ich okolností. Takisto uvádzame tri e, prvky v tomto vyhlásení. Poprvé podporujeme a vyzývame E, všetky zúčastnené strany, aby sa vyhli eskalovaniu napätia a násilia akéhokoľvek druhu. Takisto žiadame od izraelských orgánov, aby členským štátom zabezpečil plný prístup k informáciám. A napokon v závere tohto vyhlásenia EÚ E, pripomína svoj záväzok k tomu, že odsudzuje uzavretie alebo blokádu gazy. Takže k tomu sa vrátim ešte neskôr. Toto je prvá reakcia. Za touto reakciou potom išlo ďalšie stanovisko, ktoré vydal, bolo vydané dnes ráno spolu s ministrom zahraničných vecí Lavrovom k na, na, to bolo vlastne vo svetle momentálne prebiehajúceho samitu e, Ruska EU. A dnes dopoludne predseda Van Rompuy vydal takisto vyhlásenie a bola tu určitá séria vyhlásení na rôznych fórach aj včera z pôdy OSN. Nuž, e, čo by sme teda mali vziať do úvahy je, že teda diplomatický dopad tejto udalosti bude významný. E, Pane, Týčania budú donútení, aby viedli nepriame rokovania. Obávame sa, že takisto dojde k zhoršeniu napätia v tomto regióne. Niektoré vzťahy veľmi utrpeli, napríklad e, izraelské vzťahy s kľúčovým partnerom ako napríklad Tureckom. To určite, tomuto určite bolo oblížené a tie vzťahy sa mm, asi pravdepodobne veľmi rýchlo nenapravia. Takisto vidíme, že aj je veľmi silný tlak e, na Egypt, e, otvorí teda e, hraničný prechod v Rávahu. Takže mm, musíme zabrániť čo najviac Ehm, pretože eskalácii, pretože sme svedkami eskalovania napätia na rôznych miestach a preto ehm, je to veľmi dôležité volať všetkých, a všetky strany k tomu, aby sa vyhli e, takýmto stretom a všetci účastnení musia robiť všetko preto, aby nedošlo k eskalovaniu napätia a musia to je je proste prvá vec, alebo e, podstatný prvok. Nesmieme stratiť zo zreteľa e, celkový cieľ, ktorý je tu dosiahnuť mierové spolužitie medzi Palestínou a Izraelom. Nož, e, naši predstavitelia boli neustále v kontakte s jednotlivými členmi kvartetu, boli, prebiehalo včera niekoľko konferencií, e, stretla sa vlastne, ako som už povedala, zrokoval kvartet to aj v Rusku, kde je momentálne Katrin Ešten aj s ministrom zahraničnej veci Lavrovom. A na čom sa teda to dohodlo je čo najskôr snáď už v júli na ďalšom ministerskom stretnutí a aby kde som diskutoval o všetkých tých prvkoch, ktoré sa vyskytujú v deklarácii EÚ zo včerajška. A potom tretí prvok je, aký je dlhodobý dopad týchto udalostí. Len keď e, e, pozrieme sa na dlhodobé dôsledky, tak predovšetkým e, EÚ jednoducho nemohla akceptovať celý čas politiku blokády gazy. To bolo kontraproduktívne. Jednoducho um, hranice musia byť otvorené pre bežnú pre bežnú dopravu a musí to všetko byť monitorované zo strany EÚ. Viete, že tento problém je už uh, dlhodobý a EÚ bola zaviazaná otvoriť uh, a spravovať uh, hraničný prechod Rahvahu. My tam máme misiu, a misia ešte stále funguje, ale chceme otvoriť túto, e, chceme tam byť prítomní, keď sa strany rozhodnú, že sa opäť otvorí tento hraničný prechod. Takisto je potrebné zmeniť komplexne politiku alebo prístup ku gaze alebo k tomuto problému. Problém politický a vyžaduje si politické riešenie. Myslíme si, že po týchto incidentoch nemôžeme naďalej gazu ignorovať. A ja by som týmto skončil, pán predseda, s vašim dovolením. Ďakujem pekne, pán, predse, pán vyslanec, pán Salafranka. Papíta, ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som chcel poďakovať um, predsedovi výbor, predsedovi výboru pre politickú bezpečnosť. A som rád, že prišli ste na toto stretnutie a si bude veľmi ťažké ehm, neo, neodsúdiť tieto, ehm, takýto incident. Samozrejme, keď dojde k takejto udalosti, musíme rozlišovať medzi príčinami a účinkami. E, príčiny môžu byť rôzne, bola to blokáda, embargo gazy a um, takisto sú tu, došlo k takej operácii, ktorá bude mať celkovo negatívny dopad. Hovorili sme aj o tom, že sú tu obeti na životoch a musíme sa venovať eh, mierovému vyrovnávaniu, musíme zabrániť eh, izolácii Izraelu po tejto udalosti. Takisto si musíme uvedomiť, že došlo k stiahnutiu tureckého veľvyslanca z Izraelu a taktiež nesmieme zabudnúť na to, k čomu práve došlo. Bol tu s nami dnes aj minister zahraničných vecí Iránu a toto sú všetky otázky, ktoré musíme vidieť v jednotnom celku. Chcel by som sa teraz pýtať pána predsedu, koľko európskych občanov trpí alebo nejakým spôsobom bolo zapojených do tohto útoku, pretože zatiaľ nemáme e, dostatočné verejné seriózne informácie. Takisto ste hovorili o potrebe transformácie európskej politiky voči Gaze. Znamená to podľa vás, že by sme mali naše chápanie Hamasu ako teroristické organizácie zmeniť, naše to vnímanie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Salafranka. Teraz pán Muniz. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne španielskému predsedníctvu. Ďakujem takisto aj predseda výboru PSC, to je politickú bezpečnosť. Po tejto závažnej udalosti, ku ktorej došlo a vzbudila obavy celého medzerného spoločenstva, je jasné, že to povedie k, väč- k väčšej nevyváženosti situácie. Myslím si, že musíme požadovať od Izraelu vysvetlenie, vysvetlenie, že ako je možné, že došlo k takémuto zásadnému porušeniu ľudských práv. Takisto sa musíme venovať e, otázke uvaleného embarga, čo je agresívnym aktom. Došlo tu k porušeniu medzinárodného námorného práva a aj medzinárodného humanitárneho práva, pretože Izrael nemôže porušovať medzinárodné verejné právo a nemôže byť e, ani takým štátom, ktorý v podstate vykonáva pirátske aktivity. Takisto by som bola rada, keby Izrael súhlasil s nezávislým medzinárodným vyšetrovacím výborom, ktorý sa bude zaoberať vyšetrením tejto udalosti a samozrejme chcem, aby čo najskôr pokračovalo, alebo pokračovali mierové rokovania. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby došlo k zrušeniu embarga uvaleného na gazu, pretože inak sa nejaká situácia, alebo táto situácia nejak raz nezlepší. Eh, Pán predseda, kolegovia, Európska únia opakovala svoje odsúdenie blokády gazy a my sme volali e, potom, aby to bolo zrušené e, predovšetkým z humanitárnych dôvodov, ale celkovo aj z politických a hospodárskych dôvodov. A myslím si, že tragika posledných dní nám opätovne preukázala, že situácia nemôže takto pokračovať pretože bude to mať veľmi vážne dôsledky a je jasné, že Moja skupina úplne odsudzuje útoky Izraelu na humanitárny konvoj a chcela by som sa spýtať, že či e, môže nám výbor pre politickú bezpečnosť potvrdiť, že či sa tento útok udial v medzinárodných vodách, lebo tým pádom by sa tento e, útok stal ešte horším podľa medzinárodného práva. E, pani Kiel Nielsen na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa práve vrátila z pásma Gazy, bola som tam s kolegami a mám chuť povedať, že potom, čo izraelské úrady nám zakázali vstup do pásma Gazy v roku 2009. Po tomto zákaze sme sa dostali do Gazy cez Egypt. Bola to moja prvá cesta na tomto múzeumi a musím povedať, že chápem si, prečo si Izrael neprijal našu cestu do pásma Gazy. V život je v tomto gete e, úplne na nevydržanie a je to škandálnozne držať e, všetky tieto osoby v takomto Eh, obtúčení či v takéto situácii. Viac ako 50 mladých eh, je bez práce, eh, nemôžeme im ani vyčítať, že vlastne ako hlasovali pred troma rokmi, nie majú žiadne právo ani na život pásme gazy. Takže tragédia, ktorú sme nedávno zaznamenali, ktoré, ktorú zažila humanitárna mierová flotila, to je vec, za ktorú nesieme zodpovednosť aj my. Ja sa cítim zodpovedná. Európske vlády, Európska únia je zodpovedná za, ten, túto, za tento konvoj, pretože tu chýba politická odvaha tvár, postaviť sa tvárov v tvár k tejto otázke a k otázke Palestíny ako takej. Čiže občania sa chytajú sami iniciatívy a riskujú svoje vlastné životy a to je naozaj naozaj škandalozne, keďže nevidia, že politika nerobí nič. Vidím takisto problém v otázke bojkotovania. Prečo e, nemôžeme zaviesť nejaký bojkot, e, pretože bojkot výrobkov z okupovaných e, území. Nie sme schopní zabezpečiť vysledovateľnosť týchto produktov. Nemali by sme ich dovážať do Európskej únie a myslím si, že tu chýba E, dôstojnosť a občania potom sami prijímajú rozhodnutia, ktoré nie sú schopné e, byť prijaté politickými inštitúciami a ja dúfam, že toto počin aktivistov nás už privedie k rozumu. Prestaňme s týmto, skončíme s týmto konfliktom a zastavme beztrestnosť Izraelu. Samozrejme, ja hlboko lutujem straty v ľudských životoch, ale je mi jasné, že tu je veľmi defensívna tá pozícia e, zo strany Izraelčanov, pretože nie od začiatku plánovali e, využitie takéto sily a z 5 zo 6 prípadov sa im podarilo odkloniť loď e, do tých mierových vôd, tak povediať. Izrael už predtým varoval islamskú, teda islamskú charitu, ktorá zorganizovala celú flotilu, že Izrael nebude tolerovať porušenie tej blokády námornej a takisto tolerovať e, neustále útoky Hamasu na svoje obyvateľstvo. Izrael je presvedčený, e, že legálnym spôsobom túto blokádu e, zachovávalo. Nie som expertom na medzinárodné právo, ale viem, že nerobili to so zlomyselným úmyslom, teda, alebo teda zloveným úmyslom. Aj Egypt zatváral svoje hranice, pričom si bol vedomý hrozby Hamasu dochádza k takémuto úniku, k takejto sile, iba v prípade, že majú pocit, že je ohrozenie e, životov na tej lodi a tam došlo k útokom s palicami a s kovovými palicami a s nožmi, vodákmi. Čiže tam je potom právo pre každého izraelského vojaka obrániť sa silou. Ak ale využili neproporčnú silu, tak potom vyzývam, aby e, vojenské zložky v Izraeli to plne vyšetrili a musia byť postavení pred vojenský súd a potrestaní v prípade potreby. Je jasné, že primárnou E, primárnym cieľom nebolo, bohužiaľ, e, dopraviť tam humanitárnu pomoc, ale e, narušiť túto blokádu ako gesto takéto. A teraz máme jasné záznamy o džihade a intifáde, o výzvach na džihad a intifádu od, zo strany tzv. mierových, protest, ktorí protestovali. Prítomnosť detí a žien na týchto lodiach pri plnom vedomí, že môže dojsť k prepoknutiu násilia, je takisto neakceptovateľné a to odsudzujeme Samozrejme, e, polutovaním konštatujeme tých 9 úmrtí a samozrejme nevyhnutné to vyšetriť a všetci, ktorí konali mimo intencií zákona, musia byť postavení pred súd. Ale každopádne toto je existenčné riziko a nie je možné, aby tu boli vystavení riziku prieniku ďalších zbraní do Gazy a že sa dostanú do rúk Hamasu. Je to teroristická organizácia, ktorá je zakázaná zo stranu EÚ. Samotné palestínske e, orgány sú vystavené e, hrozbám Hamasu. Grazie, onorevole Tanok. La parola all'onorevole... Ďakujem, pán Tenok. Pán Majer, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina by najskôr chcela vzdať eh, verejný hold tu v parlamente všetkým tým, ktorí odovzdali svoje životy, všetkým aktivistom, ktorých zámerom bolo transportovať 10 tisíc tón eh, humanitárnej pomoci do Gazy. Chceme im zdať takýmto spôsobom hold. Európska únia eh, bude musieť nejakým spôsobom si vystaviť účet, pokiaľ ide aj o eh, tento zločin, ktorý bol spáchaný. Izraelská vláda má krv na rukách a nie je možné, aby takýto zločin zostal nepotrestaný. Európska únia disponuje viac ako adekvátnymi nástrojmi a prostriedkami, aby dokázala zaručiť, že Euro- izraelská vláda e, bude čeliť e, tej politickej a takisto aj trestnej zodpovednosti, pretože to je jasný krok a jasná aktivita proti alebo porušujúca medzinárodný, medzinárodné právo. Je to vec, ktorá by sa mohla stať nejakým spôsobom zvykom, ale mohla by používať častejšie zo strany izraelskej vlády. E, dokonca ani týmto porušili zmluvy, ktoré podpísali, napríklad zmluva z Anapolis toto je veľmi vážna situácia, vážne udalosti a ja dúfam, cieni poslanci, že sa nám e, dokáže viesť, dokážeme viesť rozpravu a že z toho vyplynie uznesenie. Ja chcel by som teda nabádať, aby sme mali rozpravu s konečným uznesením v Štrásburgu, tak aby všetky skupiny sa dohodli na odsúdení, na ktorom sa teda dohodneme, pretože nie je možné, aby ostal nepotrestaný takýto zločin. V prípade, že Európska únia chce zohrávať nejakú úlohu e, v rámci medzinárodného spoločenstva, tak musí vyzvať na to, aby medzinárodné právo bolo naplnené a dodržiavané. Je tam aj špeciálna doložka v rámci dohody s Izraelom, ktorú je možné uplatniť, pretože dochádza tu na porušenie medzinárodného práva. Prečo nemáme nejaké energické, energické, energické vyhlásenie, ktoré bude obraňovať e, ľudské hodnoty? Došlo tu stratám na životoch, viac ako 10 ľudí zabitých a určite je to viac ako dosť na to, aby to opravňovalo eh, okamžitú reakciu zo strany Európskej únie. V rámci našej skupiny sa my eh, pokúsime a pretaviť eh, takú, takéto rozhorčenie do nášho uznesenia. Ďakujem pekne. To bolo prvé kolo pripomienok a teraz pánovi Fernandezovi dám priestor na reakciu. a potom dáme priestor aj pánovi vyslancovi. Ďakujem veľmi pekne. Boli niektoré otázky, ktoré smerovali na moju osobu. Ja nebudem reagovať na pripomienky, ale na tie otázky. Ako ste povedali, potom dostane priestor aj pán veľvyslanec, pretože eh, niektoré tie otázky smerovali na neho. Pán Salafranka sa ma spýtal na počet európskych občanov, ktorí podľa môjho najlepšieho vedomia boli zadržaní, mohli byť zadržaní, ktorí eh, boli takým spôsobom zadržiavaní v Izraeli. Podľa nám dostupných informácií to nie je úplne jasné, jednoznačné, ale vieme, že je tam e, vysoký počet európskych občanov, ktorí boli na palube plavidiel, ktoré smerovali do Gazy. E, ľudia potom boli z tých ľudí vykladaní v prístave Aštor. A stadia išli mnohí do toho väzenia. A mnohí z nich požiadali o repatriáciu, o návrat do vlasti. Iní odmietli poskytnúť akékoľvek informácie. Zvolili si to, čo sa často nazýva pasívny odpor. Čiže ak sú predvedení pred súd, tak e, veríme na základe informácií, ktoré sú nám v dispozícii a následne aj po diskusiách s Tel Avivom, ktoré prebehli dnes, tak veríme, že ten sudca, ktorý bude sa prípadmi zaoberať, že im dá možnosť odísť z Izraelu. podľa tých našich informácií e, bolo tam asi e, 50 eh, občanov EÚ, ktorí boli nejakým spôsobom dotknutí tou situáciou. Eh, viacerí z nich zostávajú ešte vo väzeniach, eh, ostatní z nich boli už navrátení do vlasti, desiatka alebo podobné číslo, alebo aspoň teda v blízkej budúcnosti budú opäť navrátení do svojich domovín. Mám isté konkrétne čísla ktoré hovoria o jednotlivých národnostiach, v prípade, že chcete aj takúto mieru podrobnosti, ale bolo tu viacero členských štátov, ktoré nemajú v Izraeli svoje veľvyslanectva, respektíve ktorých veľvyslanectva nemali prístup k informáciám. Takže tam nie je tá situácia úplne jasná. preto je tá naša požiadavka v rámci vyhlásenia veľmi dôležitá. Dovolávame sa konzulárneho prístupu a prístupu pre konzula- e, predstaviteľov konzulátov. E, pán e, Salafranka sa pýtal, aká je politika smerom k Hamasu. Európska únia ešte stále dodržiava záväzky, ktoré vyplynuli z rozhodnutí rady z minulého septembra. A takisto aj z vyhlásenia z 19. marca ešte stále sa pridržame tých tých kritérií, ktoré boli súčasťou e, toho vyhlásenia, a ktoré sa týkali Hamasu. Súvisí to so štátom Izrael a takisto zdania sa e, zdania sa násilia a takisto držiavania dohod, ktoré boli doposiaľ v platnosti. Nič sa nezmenilo na týchto troch kritériách. Čiže to všetko zostáva takisto. Pani Nates sa ma pýtala, či útok na tie lode sa uskutočnil v medzinárodných vodách. V rámci vyhlásenia Európskej únie hovoríme o medzinárodných vodách, pretože podľa informácií, ktoré sme obdržali, tá hlavná loď bola asi 62 námorných míl od zóny uzavretia alebo blokády čiže 70-80 70-80 eh, námorných míl od eh, pobrežia Izraela, Gazy, v závislosti od toho, ako, akú východiskovú mierku si zvolíte, alebo teda odkiaľ to meráte. Čiže naozaj to boli medzinárodné vody v tom čase útoku a preto eh, sa o nich zmienujeme. Ďalej zazneli otázky, ktoré sa týkali gazy, ale myslím, že to som e, spomenul vo svojom vystúpení, e, že tá politika sa nezmení. V prípade, že je tu niečo, čo by sme si mohli vziať ako poučenie z tohto tragického nešťastia, tak je to fakt, že tá situácia v Gaze opäť je súčasťou medzinárodného diskurzu, čo nebolo predtým. Opäť sa to dostalo do pozornosti, je to súčasťou agendy, či je to dobré alebo nie, nechcem to nejakým spôsobom súdiť, ale určite je to teraz pravda že zvyšok sveta e, musí sa zaoberať situáciou v Gaze a musí sa tým zaoberať oveľa serióznejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec Fernández. E, teraz e, pán veľvyslanec Kirill. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia výboru, kolegovia z predsedníctva a z rady, dámy a páni, príjemné popoludne, večer. Ďakujem za pozvanie. Tie udalosti, ktoré sa nám ktoré sa takto nejakým spôsobom odohrali, neboli jednoduché pre nikoho a dovolte mi eh, konštatovať, že my v Izraeli naozaj eh, s polotovaním konštatujeme stratu životov. Určite ste sledovali, ako sa vyvíjali e, tieto udalosti v posledných dní. Ja v rámci času, ktorý mám pridelený, nebudem môcť do detailov ísť, ale dotknem sa niektorých záležitostí, ktoré vám e, poskytnú nejaký, nejakú predstavu o e, stanovisku Izraela a možno tie dilemy, ktorými sa musí vysporiadať. Na začiatok budem citovať z vyhlásenia Šimona Pereza včera, toto uviedol. Hamas sa rozhodol že zabráni uzavretiu mieru medzi Palestínou a Izraelom. Izrael evakuoval Gazu. Hamas spravil z Gazy e, základňu, kde strieľa a pustil tam asi 10 tisíc e, rakiet proti civilistom. Stále získava a pašuje rakety e, do pásma Gazy pomory a cez tunely Hamas vie, e, že si môže zvoliť e, rovnakú cestu ako palestinské úrady a môže priniesť prosperitu a mier pre svojich ľudí. Napriek tomu Hamas si volí teror, terorizmus namiesto toho. E, môj kolega, španielský veľvyslanec, hovoril o troch tých pilieroch. To sú tie základné kritéria pre akékoľvek mierové rokovania a fakt je, že Hamas ich odmieta nechceme, aby uznali Izrael, my chceme, aby uznali právo Izraela na existenciu, pretože ináč nie je do čom rokovať. Izrael je e, demokratickým štátom a pokračujem v citovaní e, Pereza a ten ako demokratický štát, ktorý chce obhajovať svojich e, občanov, tak nemôže dovoliť nekontrolovaný prístup lodí do Gazy. Násilná provokatívna flotila mala vyprovokovať Hamas, alebo teda podporiť Hamas, a takáto podpora sa rovná podpore terorizmu a negácii mieru. Konec citácie. Druhý prvok, ktorého by som sa chcel dotknúť, a ktorý už bol spomenutý, je otázka medzinárodného práva. Stav ozbrojeného konfliktu existuje medzi Izraelom a Hamasom. Organizácia, ako už bolo spomenuté, ktorá je na zozname teroristickej organizácie EÚ. Nakoľko stále dochádza k pašovaniu zbraní do gazy, e, vrátane pomory, došlo k námornej blokáde, ktorá je legitímnou a uznávaným opatrením v rámci medzinárodného práva a môže byť e, implementovaná na mori vrátane v medzinárodných vodách. Preto Izrael e, bol plne oprávnený v zmysle medzinárodného práva pokúsiť sa o zabranení flotily na predovaní. Ak mi dovolíte, tak by som e, nakoniec predložil krátku právnu analýzu aj pánovi predsedovi, ktorá hovorí v tomto duchu a tá bude na vás rozdaná, pretože tá vám bude rozdaná, pretože je ľahké e, nejakým spôsobom šermovať e, slovami medzinárodné právo, ale každopádne v tomto prípade Izrael má plné práva v zmysle medzinárodného práva. Všetci z vás sú si vedomí, že posledné týždňa a dni rôznymi kanálmi a na rôznych úrovniach vrátane verejných vyhlásení Izrael jasne e, tlmočil svoje stanovisko smerom tejto flotile, vrátane toho, že dával možnosť organizátorom flotily, aby išli cez e, prístav Ashton po tom, čo prejde potrebnými prevereniami a inšpekciami. Ľudia na lodiach tvrdili, že majú 10 tisíc tón humanitárnej pomoci. A každý týždeň ide do, tohto, do tej oblasti z Izraela asi 15 tisíc tón. To len aby sme si vedeli predstaviť. Ale každopádne treba kontrolovať, čo ide do Gazy a akým spôsobom. Napriek snahám Izraelu sa ukázalo, že organizátorov viac zaujímalo zincenovanie e, vopred pripravených a teda provokácií. Organizátori flotily jasne poukázali na to, že ich primárnym cieľom bolo e, nejakým spôsobom spochybniť e, námornú blokádu. Renata Berlin, eh, ktorá bola hovorkyňou tejto flotily, tak povedala 27. mája eh, spravodajskej agentúre, že tu nejde o dodávku dodávku zbraní do tejto oblasti, ale že ide o nejakým spôsobom hrozenie Izraela. Po tom, čo sa nalodili na jednu zo šiestich lodí, eh, izraelskí vojaci prevýšili počtom tých, tých aktivistov, ktorí boli vyzbrojení ktorí boli vyzbrojení kovovými tyčami vlastne ale zbranie Izraelčanov boli zbraniami, ktoré boli mm, back paintballové, alebo teda títo aktivisti boli ešte lepšie vyzbrojení e, takýmto typom zbraní, ktoré mali, ktoré boli nože a tým pádom ohrozovali e, na životoch e, Izraelčanov. Teraz sa majú vážny stav nalodenie na iné lode prebehlo bez eh, podobných výsledkov, bez strat na životoch a nejakých zranení. Chcem eh, vám ukázať eh, časť tohto údajného linčovania a takisto chcem ukázať nejaké zábery z tých zbraní, ktoré boli nájdené na palube tejto lode.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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Finisce l'ambasciatore. Nedám vám slovo. Najskôr si toto ukončíme. Potom o chvíľočku vám dám slovo. Potom, keď skončí pán veľvyslanec, potom vám dám priestor. Keby som vás mohol poprosiť ukončiť vaše vystúpenie, pán veľvyslanec. Tu vidíte tie zbranie, ktoré boli zhabané včera. Ako by sme to mali veriť? Prečo? Na základe čoho máme tomu veriť? Nie je možné autentifikovať tieto zábery. Prečo by ale klamali? Pravý pán Tenok do zadnejších e, lavíc. Ja viem presne dôvody, prečo by si takto, prečo by chceli klamať Keď požiadate o slovo, tak ja vám ho potom pridelím. Postupujme tak, ako to máme, má byť. Čiže pán veľvyslanec dá mu možnosť ukončiť svoje vyhlásenie a potom vy všetci, ktorí chcete, budete mať možnosť zareagovať a vyjadriť sa k tomu, čo ste videli, čo zaznelo. Pán veľvyslanec, mohli by ste ukončiť? Čo skoro to ukončím. Dámy a páni, aký mierový aktivista ktorý chodí vyzbrojený s nožmi, palicami a takýmito zbraniami. Oni si takto hovoria ako aktivisti mieroví, ale viem, že to nie je jedna skupina, viem, že to skupina ľudí e, zozbieraná z rôznych miest a ťažko ich identifikovať pod nejakou jednou hlavičkou, ale väčšina e, vodcovia sa nazývajú aktivisti ľudských práv, ale sú ticho, pokiaľ ide o Hamas a o umyselné ciele, ktoré si vyberajú teda umyselne izraelských občanov a brutálne postupy Hamasu v Gaze, ktoré, ktoré ničia politickú opozíciu, ktorí potlačajú médiá, ktorí zatvorili do väznic stovky politických oponentov. Neviem, či ste mali možnosť vidieť to, keď ste boli v Gaze, ale takáto je realita. Toto nebola mierová humanitárna misia. Toto bola provokácia, ktorá skončila tragicky. udalosti sa ďalej vyvíjajú v týchto hodinách a Izrael bude plne spolupracovať eh, so štátmi EÚ, pokiaľ ide o konzulárne požiadavky a bude eh, pristupovať individuálne k jednotlivým pasažierom lode. Humanitárna pomoc, ktorá bola na lodiach, eh, sa dostáva do gazy práve v týchto hodinách, po tom, čo prejde patrebnými inšpekciami a kontrolami. Na záver mi dovolte konštatovať, že by sme sa mali všetci sústrediť na tie veci, ktoré dokážu mierové snahy posilniť a podporiť medzi nami a palestínčanmi a mali by sme hlavne podporiť tie rozhovory o zblížení alebo proximite, ktoré nedávno boli naštartované. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem vám, predseda. Grazie, signor ambasciatore. La parola alla collega... Ďakujem, pán vyslanec. Pani Omen Reuten, dve minúty. Pán predseda, v prípade, že sa pán veľvyslanec domnieva, že tieto zábery, tieto fotografie ma presvedčia, tak potom sa na ňu chystá ešte ďalšia vec, ďalšia otázka. To, čo som ja videla, to nie sú zbranie. To mohli byť nože, ktoré sú používané na prípravu, ja neviem, sendvičov alebo krajne ovocia. V prípade, že tam boli nejaké zbranie, ktoré boli prítomné na lodi, tak potom by nebolo možné e, zabiť ľudí na tejto lodi a v Gaze žijú mladí ľudia, chudobní ľudia, ktorí sa naozaj žijú v trhu biedu a v mizerných podmienkach. A vašimi politikami ich vy e, tlačíte do náručia Hamasu. A ja sa chcem spýtať predstaviteľa Európskej komisie, nakoľko e, teda, teda, vy sa teraz chystáte e, zverejniť úžasné stanovisko a hovoríte o tom, že nebudete zastavať tú blokádu, ale ak nepríde k zastavení blokády, čo spraví EÚ? Tá E, blokáda musí byť ukončená. Po druhé, vyšetrovanie, ktoré musí prebehnúť. Pán veľvyslanec, budete spolupracovať e, s tým vyšetrovaním, alebo bude to podobné, ako to bolo v správe Goldzone. Po tretie, prístup ku konzulátom. E, bolo to už vyriešené? Ďakujem pani Amen Leiten. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že túto otázku nemôžeme jednoducho e, postaviť ako nejaký incident, e, aj keď je to polutovania hodné. Jednoducho nemôžeme to e, iba e, pripísať komunikačnej politike. My sme absolvovali túto návštevu, skonštatovali sme závažné problémy, ktoré predstavujú prekážku mierového procesu. Mám na mysli sídla v Gaze, a určité veci si odporujú a je dôležité na oboch stranách za, zaistiť bezpečnosť. My sme Izraelčanom povedali, že sme ochotní poskytnúť príspevok z našej strany. Máme tu dočinenia s aktom politickej hlúposti. Ak eh, <clears throat> nedovolíte vstup delegácie do Gazy, nuž musíme si položiť otázku, naozaj chceme aby mierový proces pokračo- pokračoval. A to, čo sa teraz stalo e, pred Gazou, e, tu musíme jednoznačne povedať, že tieto úmrtia civilistov odsudzujeme. Čiže toto video, ktoré ste nám ukázali, to e, vlastne e, je len dôkazom brutálneho diletantizmu. A ja si myslím, že naozaj potrebujeme medzinárodné vyšetrenie celej situácie, aby sme zistili, kto má pravdu a kto nie. V každom prípade došlo k stratám na životoch, to je fakt, to nemožno, e, to nemožno zaprieť a samozrejme sa to celé týka aj Európskej únie, pretože tieto demonstrácie, ktoré e, robia civilisti, poukazujú na to, že sa postupovalo príliš e, umiernene e, aj na strane USA, aj na strane EÚ. Čiže je potrebné donútiť obidve strany, aby priamo e, rokovali. Bez priamých, roko, bez priamých rokovaní to nejde. A ešte niečo. Ak to budeme stále odkladať, ak to Európska únia to bude stále dávať, posúvať na Ankaru, tak vlastne si myslím, že Európa musí naozaj e, dôkladne zvažovať a musí to urobiť čo najrychlejšie. Ďakujem, pán Panceri, pán Weigold, dve minúty. E, Izrael e, má pocit, že nemá priateľov vo svete, že je izolovaný a že všetci mu len neprajú ešte predtým, než sa delegácia odobrala do Palestíny, v parlamente boli podniknuté pokusy už vopred e, nás e, ako delegáciu diskreditovať ako ľudí, ktorí sú nespravodliví voči Izraelu. To je naozaj nesprávna prax, e, ktorá zahaluje pohľad na skutočnú situáciu. Ale nastoluje sa tu otázka, akým spôsobom e, na tento dojem Izraelu, že je izolovaný, zareagujeme. Ja si myslím, že je povinnosťou de- demokratického sveta e, poskytnúť pocit bezpečnosti. Tento pocit samozrejme musí e, byť zaistený aj pre susedov Izraela. Toto je tá základná myšlienka dvoch štátov, palestínskeho a izraelského štátu, ktoré e, budú existovať, koexistovať v miery a vo vzájomnom rešpekte. Bohužiaľ, nie je tu len problém gazy. Pozreli sme sa na tento problém a ešte, na ňo budeme, ešte o ňom budeme veľa diskutovať, ale oveľa väčší problém je podľa nášho názoru uh, od, uh, problematika v západnom Jordánsku. Uh, skutočnosť, že výstavba, že pokračuje výstavba uh, izraelských sídel, skutočnosť, že E, e, sa tu buduje systém cynického apartheidu, ktorý zajtra môže spôsobovať tie isté problémy, ako sa dnes dejú v Gaze. Ďakujem, pán Weigl. Pani Žolí. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Rada by som dosvedčila to, čo sme videli v pásme Gazy minulý piatok kde sme sa stretli so zástupcom UNRAVA, ktorý nám oznámil, že bol svetkom toho, že násilie z Gazy voči Izraelu sa výrazne znížilo. Konštatovali sme, to, ako sú neustále perzekuovaní palestínci v pásme Gazy, napríklad nemôžu loviť sardinky, ani 3 mile od pobrežia, pretože Izrael natoľko obmedzil pásmo, v ktorom sa môžu pohybovať. Videli sme deti, ja e, ľutujem, že tu nemám obrazovú dokumentáciu, ktorá by ukázala, v akej situácii e, sú deti, ktorým boli amputované končatiny, nemajú pritom e, protézy Musím povedať, že je tu mm, toho, tých problémov veľa a nemáme žiadnu garanciu, že tá obrazová dokumentácia, ktorú nám ukázal pán veľvyslanec, je naozaj autentická. Samozrejme musí prebehnúť medzinárodné vyšetrovanie, ktoré jasne preukáže, k čomu v skutočnosti prišlo. Myslím si, že Európska únia musí vystúpiť, vzdať sa pasívnej úlohy a stať sa hráčom za mier a musí jasne preukázať, že tento Tentokrát Izrael zašiel príliš ďaleko. Bolo by vhodné okamžite pozastaviť všetky dohody, ktoré máme s Izraelom, dokiaľ nebude k dispozícii výsledok vyšetrovania. A takisto by sme mali požiadať OECD, aby ten postup, ktorý bol zahajený, teda ten postup e, prizvania e, Izraelu do klubu e, krajín, ktoré rešpektujú humanitárne právo a medzinárodné právo, aby tento proces bol pozastavený, dokiaľ nebudeme mať výsledok toho medzinárodného vyšetrovania, ktoré musí prebehnúť. Ďakujem pani Žoli, pán Atkins má slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. E, pred 50-60 rokmi sme boli prenasledovaní ľudí, ktorí boli teroristi pán Begin a určite aj IRA a museli sme s nimi nakoniec rokovať. Je čas, že Európska, aby Európska únia uznala Hamas a uznala, že e, tu zohrávajú signifikantnú úlohu. Tak ako sme videli, keď sme E, šli e, na palestínsku delegáciu minulý december. V viacerých ohľadoch e, oni sú vlastne tými najostrejšími nožmi a oni sú tí ľudia, s ktorými by sme mali diskutovať. A Európska únia by mala podniknúť iniciatívu nie je evidentné, že kvartet je len mrhaním času, drahým mrhaním času a čo sa týka Európskej únie, mali by sme buď zabezpečiť, že niečo urobí a nebude len e, rozprávať, e, ako to rád robí pán Blair, ale mali by sme podnietiť e, vodcovskú úlohu a, namiesto len e, rozprávania. Izrael e, je nekompetentný e, prehnaná reakcia v Gaze, problémy s pásmi, problémy e, e, e, s budovami, keď tam bol podpredseda Biden. A teraz toto všetko poukazuje na to, že Izrael stráca minimálne k prinajmenšom kompetenciu. Ja e, uznávam, že ak sa cítia e, e, menej ceny, tak budú tak, tak je to prehraná reakcia. Parlament by mohol zabezpečiť, že diskusie s Hamasom prebehnú a že sa pokúsime e, vyriešiť tieto problémy a zamerať sa do budúcnosti e, na občanov Gazy a Palestíny ako celok. Ďakujem. Ďakujem, pán Atkins. Teraz má slovo pani Lözing na dve minúty. Ďakujem pekne. Naozaj musím povedať, že po tých provokáciách e, vyvolaných týmto provokatívnym e, filmom e, ostať vecná. Dve ženy, dve poslankyne v nemeckom Bundestagu boli na tejto lodi a tieto dať do jedného vreca ako nejaký násilný mob, to je jednoducho nepredstaviteľné. Našťastie tieto dve ženy sa dnes vrátili a e, rozprávali nám o tom, že ešte 40 osôb je tam uväznených a tieto osoby e, sú e, tam vystavené veľmi zlému zaobchádzaniu. Chcem položiť otázku. Konštatujem, že všetky vyhlásenia ktoré boli prednesené zo strany parlamentu, vnímajú ten prípad tak, ako keby bol uzavretý, ale tak to ešte nie je ľudia sú naďalej vo väzbe a ja by som ešte raz chcela požiadať, aby sme e, vypracovali návrhy, ako zo strany parlament, Európskeho parlamentu možno vyvíjať nátlak, aby tieto osoby e, boli čo najrychlejšie prevezené domov a aby sa o nich bolo postrané. A takisto chcem e, poukázať na to, čo sa s týmito ľuďmi deje, akým spôsobom sa s nimi zaobchádza a ako to má pokračovať. Ďalší bod. Vždy sa hovorí, že toto je podpora pre teroristov. V Nemecku sa hovorí, eh, ale mm, neviem, mm, ako si to predstavujete, že eh, by sa eh, mohli invalidné vozičky nejakým spôsobom zmeniť v Izraeli na zbranie. Ďakujem pani Lezing. E, teraz pani Madler na dve minúty. Pán Madler na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja v podstate mám len takú stručnú otázku. E, ešte to vyplyne z vyšetrovania. Ten film bol naozaj pôsobivý. Vidno, že e, tí vojaci tam museli bojovať o svoj život a na lodi s tzv. mierovými aktivistami. Nuž, myslím, že mier nemožno dosiahnuť e, zásahom nie tým, že, teda nie tým, že e, napadnete vojakov. Mne sa ten film stal byť presvedčivý, ale ja si kladiem otázku, či e, e, tieto obete umreli pri e, sebaobrane, či tieto obete vlastne sú obete, e, či tieto obete vlastne zahynuli tým, že boli v sebaobrane. Neviem, či o tom viete niečo. Ďakujem a teraz má slovo pán veľvyslanec, aby zareagoval. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. I will, I will certainly... Ďakujem, pán predseda. Ja určite odovzdám v e, mojej vláde dojmy z tohto e, stretnutia, aj vaše vyjadrenia každého jedného z vás. Možno by som začal tým z pohľadu od vzťahu EÚ e, Izrael a to, čo hovoril pán Vige o návšteve Izraelu respektíve Palestíny. Možno, že je to len technický problém, ale chýbal titul pretože titul bol Navšteva Izraelu a palestinských území. V podstate to bola iba navšteva palestinských území. Čiže rokujete z, z e, idete na palestinské územie a nerokujete s Izraelom, keď idete, e, chcete sa zapojiť do rokovania s Izraelom, tak rokujte, choďte do Izraelu, choďte navštíviť Izrael, keď e, sa stretnete s občianskou spoločnosťou, nemôžete e, prenášať konflikt čisto len na ten jeden jediný e, problém, ktorý sa zvenuje tento parlament. Ja viem, že je to dôležité, ale keď chcete seriózne byť vedení v Izraelu, musíte rokovať s Izraelčanmi a nie neustále len čo si odsudzovať, odsudzovať a podobne. To je moja prvá poznámka. Druhá vec, to v podstate sa týkalo prvej otázky. E, Izrael určite vykoná príslušné vyšetrenia. E, Bolo to neočakávaný výsledok. Vonkoncom nikto neočakával, že z tejto operácie budú obete. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že Izrael to vyšetrí aj kvôli samému sebe. Nie preto, aby niekoho uspokojil mimo Izraela, ale hlavne kvôli sebe. E, čo sa týka otázky pani Žoli, vy ste spomenuli lekárskú situáciu alebo zdravotnú situáciu e, v Gaze. Nemám e, momentálne možnosť e, hovoriť o všetkom, aké sú vzťahy medzi Gazou a Izraelom, ale je tu niečo, čo sa nazýva zdravotnícky koridor. Len samotnom roku 2009 10 tisíc ľudí z Gazy bolo v Izraeli liečených Izrael nadalej udržiava koridor, ktorý sa prenášajú pacienti a každý mesiac ide 200 pracov, zdravotníckých pracovníkov do Gazy. Jeruzalém takisto poskytuje ročne 3 milióny dolárov na liečenie palestínčanov. Ja e, by som povedal, že my nie sme indiferentní voči tomu, čo sa deje v Gaze. Ale sú tu aj ďalšie dilemy. Čo sa týka Hamasu, nedokážete presvedčiť Hamas, aby akceptovali základné, aký e, tu, čo máte vy v Bruseli, v vašom mierovom e, procese. Čo chceme? Chceme, aby uznali existujúci štát Izrael, aby existovali dvoj štát, situáciu dvoch štátov vedľa seba. Ak oni neakceptujú existujúci, existujúci Izraelu, hovoríme tu iba o jednom štáte, palestinskom štáte, koniec. Ja, No druhá vec je zastaviť násilie. Nie, čo už môže byť len základnejšie alebo podstatnejšie než to. A tretia vec, nech dohovoríme, nech rešpektujú doterajšie dohody, nech nemusíme začínať zase odznovu s palestínčami. Keď sa nám podarí presvedčiť Hamas, aby prijali tieto tri veci, hneď začneme s nimi rokovať. Nemusíte ani vy, my budeme hneď s nimi rokovať. Čiže otázka nie je o tom, že či budeme alebo nebudeme rokovať s Hamasom, ale o čom sa máme baviť preto sa treba postaviť a v kvartete alebo postaviť sa na princípoch kvartetu, kvarteta. A to nerobíte, pretože keď sa pozriete na posledné závery a všelijaké vyjadrenia EÚ, e, to ako keby neexistovalo. Takže Hamas si stále myslí, že on vyhráva a my môžeme robiť všetko možné. Túto blokádu napokon budeme musieť e, zase jedného dňa skončiť a potom budeme musieť robiť novú, pretože my zo svojich e, pozícií, oni zo svojich pozícií neustúpia. A ja to jediné, čo môžem povedať, Izrael bude naďalej rokovať s vami, s parlamentom, s Európskou úniou. Ja som bol obvinený, že som neprišiel posledné na vaše stretnutie predtým, ako ste prišli e, do Izraela. Nikto ma nikdy nepozval. Keby som ma boli pozvali, aby som sem bol prišiel a vám vysvetlil, akým spôsobom ste ten váš program, ktorý ste chceli mať, e, bol lepšie vyvážený. Ale za to, aby som sem prišiel, na to musím mať pozvánku, dámy a páni. Ďakujem za vašu pozornosť. Bene, grazie, signor ambasciatore. A questo punto può... Ďakujeme veľmi pekne, pán veľvyslanec. Um, máme ešte tu ďalších 18 kolegov na zozname rečníkom a my už e, stratíme tlmočníkov za chvíľu pretože už vypršala čas schôdze, takže by som chcel požiadať, aby ste sústredili svoje rokovanie a svoje vyjadrenia maximálne na jednu minútu, a e, keď máte nejakú konkrétnu otázku, tak presne povedzte, na koho ju smerujete, že či je to veľvyslanec Fernández alebo e, pán Kuria, pán Kasovides na do minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Za jednu minútu, ktorú mám, by som sa chcel hlavne požiadať e, z ambasadora Fernandesa, že keď sme žiadali okamžitú nestrannú nestranné vyšetrenie, Pýtam sa, že kto to má urobiť? To, že keď sa to udialo v medzinárodných e, vodách, dáva to hneď e, oprávnenie Izraelu robiť to vyšetrenie z, e, ako za svojej strany, alebo má to byť nejaká medzinárodná, alebo má to byť medzinárodné vyšetrovanie jednotlivých zúčastnených stran, ktoré chcú zodpovedať si otázky. Potom ďalšia otázka ide na veľvyslanca, ktorému ďakujem za to, že tak promptne sem prišiel a chcel by som vedieť, že či existuje politické riešenie problému blokády, keď zároveň musíme rešpektovať e, potrebu pre zastavenia falšo- zbraní. Či to robí Hamas alebo nie. Ďakujem pekne, pán Kasolides, hovorí predseda. Teraz za jednu minútu pani Skopa, pani predseda. E, krvavý útok izraelského komanda na humanitárny konvoj obyvateľom Palestíny je aktom pirátským alebo pirátským činom Pacifisti, aktivisti sa snažili pomôcť obyvateľom žijúcim v Gaze a to, že boli na dôlení zautočené, to je neakceptovateľné. My budeme požadovať odpovede a tieto odpovede e, nedostaneme, keď e, vyšetrenie bude vykonávať Izrael. To už e, povedala najprv pani baronka Ashton, potom sa opravila my voláme Izrael potom, aby e, okamžite uzavrel túto ekonomickú blokádu a dovtedy budeme musieť mať rokovania s Izraelom zmrazené. A my sme videli situáciu, nemali by sme teda uplatňovať dvojitý meter pri otázkach medzinárodného práva. Onorevole Sciacche per un minuto. Pán Michalke, máte jednu minútu, prepačte. Ehm, chcela by som, teda ďakujem pekne. Ja som myslela, že už bol zíznam zavretý, tak ja som sa venovala už niečomu inému. Ja som sa chcela spýtať, že či veľvyslanec Mozol mohol povedať niečo k rozhodnutiam odkloniť, odkloniť tento konvoj a, a aké bolo rozhodnutie, že teda nakoniec e, predsa len zostupia na lode alebo vys, zautočia na lode, pretože tam ako si e, mám, e, mám pocit, že nebolo dostatočne prijaté opatrenia pred tým, ako také rozhodnutie padlo, že zautočíme na loď. Ďakujem pekne pani Schárka. Καταρχάς θα ξεκαθαρίσω ότι υποστηρίζω τη συνύπαρξη Ďakujem, pán predseda. Όμως, αυτό που ακούσαμε για βίο και προκλητικό Ja by som hlavne chcela povedať, že ja som za mierové riešenie a koexistenciu v regióne. Počuli sme veľmi veľa o tom, vo, o násilí, o teroristickej flotile, pričom vieme, že transportovala humanitárnu pomoc. E, aktivisti boli e, legálne zadržaní, mnohým z nich, s mnohými z nich bolo veľmi zle zaobchádzané. Jeden kapi nám spomínal, že koordinátor e, bol, jeden z koordinátorov bol ubytý takmer k smrti Um, koordinátorov konvoja. Takže Izrael musí byť zodpovedný za zdravie jednotlivcov, ktorí boli zadržaní a títo jednotlivci musia byť prepustení bez akýchkoľvek podmienok a delegácia Európskeho parlamentu by mohla mať e, možnosť vycestovať do tohto regiónu s pom- lekárskou pomocou. Ďakujem pekne. Teraz pán Mocakos má slovo na jednu minútu. Hm, ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia e, naozaj tu stojí pred dosť veľkou výzvou. My musíme potvrdiť Aké spolahlivé sú naše mechanizmy? To sú mechanizmy, ktoré boli implementované v rámci Lisabonskej zmluvy, aby sme mohli mať spoločnú zahraničnú politiku. Teraz musíme prijať iniciatívy, aby sme zabezpečili, že ekonomická blokáda gazy sa skončí a musíme opätovne vrátiť späť k stolu rokovaciemu o mierovom procese všetky zúčastnené strany. Takisto mu Mám tri otázky na pána veľvyslanca. K tomu filmu, čo nám ukázal, vy ste povedali, že podľa informácií, ktoré ste mali vy, boli nájdené zbranie eh, na palube. To sú tie zbranie, ktoré by eh, odovzdeli ak títo aktivisti eh, predstaviteľom Hamasu? Lebo ste alebo ste čakali, že budú eh, izraelských vojakov vítať eh, s kvetami? Um, pán Tenok, na jednu minútu. Toto nie je otázka porušenia práva. Myslím si, že videli sme E, obrázky, ak si poslanci ho, to, čo niektorí poslanci hovoria, tiež e, nedáva zmysel. Ja by som chcela povedať, že pôvodná správa včera hovorila, že boli na palube nájdené dve pištole a minimálne jedna, e, jedna z braň bola odňatá izraelskému vojakovi, a, ktorý začali strieľať. Mohol by teda veľvyslanec potvrdiť, že či e, bola ostrá strelba, buď buď z izraelskej strany alebo zo strany, zo strany posádky lode či došlo k ostrej strelbe. Ďakujem pekne. Pán Tenok, pán Kelem, jednu minútu. Niente. Allora, onorevole Strifler, per un... Už tu nie, tak pán Strifler na jednu minútu. Pani Strifler. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som vám povedať, že vaše slova ma úplne šokovala šokovali. Hovorili ste, že chcete, aby vás Európska únia brala vážne v Izraeli. Keď to chcete, tak mali by ste prestať brániť eh, prístup europoslancov do pástu magazí. pretože náš stály spravodajca pre humanitárne záležitosti by mal mať aspoň prístup do tejto oblasti. Ja som sa takisto zúčastnila tejto delegácie, o ktorej hovorila pani Žoli a naozaj tam ľudia žijú v obrovskej biede a núdzi a Hamas podnecuje ale Izrael a už je najvyšší čas, aby ste túto blokádu zrušili. A v závere by som chcela povedať, že som sa v Jeruzaleme zišla so znalcom, ktorý povedal, že sa hambí za politiku izraelského vedenia, ktorá nie je dôstojná izraelského ľudu. Takže za vami všetci nestoja, pán veľvyslanec, to je všetko. Si vieč na jednu minútu že ťažko e, dnes pretože všetci sa shodneme na tom, že tam, kde pre, e, e, pre sa krv, tak tam sa ťažko hľadá politické riešenie. Ale my sme politíci a my musíme hľadať politické riešenia. Ja si myslím, že pozícia rady je veľmi pozitívna. Som aj veľmi rád, že sa nám podarilo teda keď sa pozrieme na tento mierový proces, prebieha tu vojna. E, e, došlo k nešťastiu, ale kto vydal takýto hlupý rozkaz týmto izraelským vojakom, nie, aby tam išli strieľať do ľudí, nie ako by len rozprášili demonstráciu, ale aby si išli strieľať e, Ehm, každý je z toho sklamaný. A je iba jeden človek, ktorý sa smial. Ten e, dve, roky, ktorý, dve hodiny, ktorý tu, tu dnes strávil e, minister zahraničných vecí Iránu, ten sa celý čas iba usmieval. Nikto z nás, ani my, ani Izraelčania, ani Palestinčania sa z toho nemohli usmievať. Ďakujem pekne. Slovo má pán Karus na jednu minútu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 2008 som bola na jednej maličkej lodi, My sme počuli, že táto flotila chcela priviesť humanitárnu pomoc ľuďom v Gaze. Vy 70 mil eh, ste nás zastavili a eh, hovoríte, že stále sa eh, transportujú zbranie do gazy námornou cestou, ale prečo sa bránite alebo prečo zasahujete proti malým lodiam a nie proti veľkým lodiam, ktoré v skutočnosti tam prevádzajú tie zbrania. A ako je možné, že prakticky bol vydaný tento, za, tento rozkaz. A potom ešte, ak dovolíte, tretia otázka. Po tom, čo uh, bola napadnutá Dignity, grecké ministerstvo požiadalo o uh, vytvorenie námorného koridoru, otvorenie námorného koridoru do Gazy. A ja neviem, uh, čo sa stalo s týmto rozhodnutím? Pán Gala, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Môj komentár sa týka, alebo je namierený na veľvyslanca. Povedal, že e, bude viesť úrad svojej vlády. My e, sme sa dostali do situácie, kedy priateľov Izraelu musíme pred samotným Izraelom chrániť. Gáza sa stalo e, synonymom pre geto. Geto Sarajeva, geto Varšavské, geto a tak ďalej. Toto všetko sme poznali. E, to si pamätáme. Naša angažovanosť, európsko-americká angažovanosť je e, teda vedie k napätiam. Táto akcia vlastne vytvorila viac teroristov, než, e, mohol Izrael, než by mohol Izrael kedykoľvek zabrániť. A musíme sa rozhodnúť, či budeme sa len prizerať. Európska únia musí zasiahnuť aktívne. Nemôžeme byť len pozorovatelia. Musíme Izraelu a palestínčanom pomôcť založiť palestínsky štát, ktorý bude existovať spolu s Izraelom a tieto dva štáty musíme chrániť do najbližších generácií, aby sa naučili žiť e, v miery. A to je úlohou našej generácie. Pani Flotre, na jednu minútu. Oui, merci pour euh, éviter d'avoir à supporter euh, un nouveau discours. Ďakujem za to, že tu musíme vytrpeť si ďalšie propagandisticky e, nedôstojný diskurs. Mám pre vás jednoduchú otázku, pán Valislanec na ktorú by som chcela jednoduchú odpoveď. Poznáte aktuálny počet obetí a zranených e, z tohto krvavého útoku? Máte v úmysle vyjadriť sústrasť rodinám pozostalých a zorganizujete napríklad minutu ticha, aby ste vzdali hold. Ďalej ľudí, ktoré sú stále proti svojej voli zadržiavaní v Izraeli. Pýtam sa, či budú môcť Eh, užívať si svoje práva a svoju slobodu, kedy eh, bude tá pomoc doručená do pásma gazy. Ďalej, Pýtam sa, či povolíte nestranné medzinárodné vyšetrovanie v náprostej transparentnosti tohto incidentu? Budete po svojej vláde následne na túto rozpravu žiadať, aby Izrael rešpektoval aký dohody predovšetkým Predovšetkým to, že sa má prestať s výstavou z osád a že sa má zrušiť e, blokáda pasma gazy. Ste veľmi striktný, pán predseda. Určite e, boli vystúpenia, ktoré sú vašim ušiam príjemnejšie. Ďakujem, pán predseda. E, keď o tom uvažujeme, čo sa vlastne stalo, To umrel v konfrontáciou s izraelským vojskom, tak e, je to veľmi znepokojivé a preto si kladieme otázku, aký dôvod je, aký dôvod to má. Ale napriek tomu musíme byť objektívni. Možno nie sme dostatočne objektívni. sú osoby, ktoré um, boli roky terorizované, ale ak chceme byť efektívni, tak musíme docieliť e, jadro Hamas. A Hamas e, neakceptuje existenčné právo Izraelu, na to nesmieme zabúdať. A musíme sa e, koncentrovať aj na túto skutočnosť. Konkrétne že máme partnerstvo s Tureckom a možno by sme mali zabezpečiť, aby e, Turecko tak trochu vyvíjalo nátlak. Alebo my musíme vyvíjať nátlak na krajiny ako Irán a Hamas, aby Hamas konečne e, akceptoval e, právo existencie Izraelu. Pán sa viete si predstaviť, že konania vašej vlády sú kritizované a všetky práva Izraeli sú celosvetovo hájené. Po druhé, nachádza sa Izrael v ozbrojenom konflikte s palestínčanmi, áno alebo nie, pretože toto má dopad na e, dopad národnej blokády. Po tretie, najlepšie vyškolené vojsko v Blízkom východe by malo byť inú možnosť, mali inú možnosť ako zastaviť tie lode. Mohlo byť viacero vlastne fáz, ako zakročiť. Ja mám taký dojem, že tento konflikt už bol takýmto spôsobom naplánovaný a otázka je, je pravda, že izraelskí soldáti e, z helikoptér e, strieľali na pasažierov. Toto sú otázky a ja očakávam medzinárodnú e, nezávislú vyšetrovaciu komisiu a nielen izraelskú. Honorevole, prejda un minuto. Non c'è l'onorevole Preda, allora l'onorevole De Rossa per un minuto. jedna I have a question for ambassador, um, the... Ďakujem. Bude Izrael spolupracovať s medzinárodným vyšetrovaním, eh, s medzinárodnou vyšetrovacou komisiou? A takisto či uzná, že sme skeptickí voči tomu videu, ktoré nám práve premietol, pretože e, pán Daniel povedal jednému e, zo svojich právnych poradcov, e, ešte týždeň pred uznesením o správe e, e, Goldstone toto bolo ešte pred vydaním Goldstonovej správy, ale tieto obrázky neboli e, z útoku na gazu, ale z roku 2004, 5 a 6. Zásadný bod je, čo sa týka Hamasu, že Hamas sa zaviazal, že nebude už využívať e, násilie. A nie k tomu, že bude uznávať Izrael ale to je podobné ako s, e, Severné Írsko. Nikdy neuzna, neuznali legitimitu britského štátu v Severnom Írsku, ale zaviazala sa, že nebudú používať násilie. Dobre. E, tým som uzavrel zoznam rečníkov. Ešte sme mali dvoch, ale už na to nemáme čas. Teraz má slovo pán veľvyslanec. Fernández, prego a lei la facoltà di intervenire.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 one and a half million Palestinians in Gaza and the regime. The regime is a brutal regime, is a regime that... Je brutálny, režim, ktorý je úplne proti eventuálnemu mieru, porušuje ľudské práva. Nepočul som ani zmienku o tomto. A toto je podstata tých ťažkostí, aby sme vám odpovedali, pán Chasulidis prečo je tu, e, pre, či existuje nejaké riešenie takejto blokády. Myslím si, že je. Mali by byť vytvorené podmienky. My neblokujeme gazu len z čistej srandy. Mali by byť vytvorené podmienky na to, aby celá situácia okolo gazy bola zmenená. len blokáda, ale aj tie prechody a prepustenie našich vojakov. Účinný mechanizmus, ktorý pozastaví pašovanie e, zbraní do Egypta. To všetko je súčasťou uznesenia Bezpečnostnej rady. Nie je jednoduché vytvoriť však takéto podmienky, e, zakiaľ je tam Hamas a nemení svoju pozíciu. A ja tak nahlas uvažujem, možno je to legitímna diskusia. Ako sú, aké sú spôsoby vyvíjania tlaku na Hamas, alebo ako vlastne vstúpiť do dialogu my máme svoje stanoviska, svoje pozície, zrejme vy máte iné, ale dilema tu je takáto. Nie je to tak jednoduché ako len otvorenie brán zo strany Izraelu. Ak by to Izrael spravil, tak zajtra sa z neho stane nielen základňa pre teroristov, ale tu je tam efekt znásobenia, pokiaľ ide o ohrozenie a to je nebezpečné pre populáciu. Chcem len pripomenúť, že pred dvoma týždňami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 Slovenská kabína je na poschodí číslo 19 a keby ste nám nejakým spôsobom mávnutím ruky alebo nejako naznačili, že počúvate slovenské vysielanie na, zo slovenskej kabíny, počúvanie do tlmočenia do slovenského jazyka? To uh, visits of all humanitarian missions, technical missions. The problem that we see is the political endorsement. Takže tlmočenie um,